hlasovať k tejto téme budeme zajtra. Pohlas- pokračujeme s ďalším bodom na programe. Prejdem do Nemčiny. Ďalší e, bod na programe sa týka odpovedania na ústnú otázku e, k súvislosti s obnovením stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ. Ako prvý dostane e, slovo autor pán Moraes. President, I'm actually waiting. Vážená pani e, predsedajúca, som rád, že tu vidím pána komisára. Vítam ho v jeho novej funkcii. Dôvodom, pre ktorý som tak rád, je, že bol steným poslancom výboru LIBE. E, my z výboru LIBE chceme prispieť k stratégii vnútornej bezpečnosti EÚ, to je v samotnom srdci našej agendy to je, čo dokážeme urobiť najlepšie, pridať ďalšiu pridanú hodnotu tomu, čo robia národné štáty v tejto oblasti. Myslím si, že to je mimoriadne dynamická a zaujímavá oblasť a na nasledujúce 4 roky môžeme začať na čistom liste papiera, na ktorom začneme vyplňať medzery a popisovať tieto čisté hárky tým, čo sú najcitlivejšie oblasti, ako napríklad teroristické zločiny na internete, kriminalita na internete a podobne. Chceme zohrať svoju úlohu čo najlepšie. Máme poslankyne a poslancov s erudíciou. Veľmi radi by sme boli súčasťou týchto stratégií. Vieme, že kompetentnosť e, v, sa tu prekrýva v mnohých oblastiach, ale my máme iste čím prispieť, najmä nastolením rovnováhy medzi ochranou občanov na jednej strane poučením ich, že za e, ľudské práva sú skutočne dôležité a treba tu nastoliť rovnováhu medzi bezpečnosťou a právami. Európska únia je konfrontovaná novými cezhraničnými konfliktmi, takisto nové technológie predstavujú zároveň hrozbu ktorú za sebou nesú. Sú tu teroristické, teroristické skupiny v zahraničí, niektoré z nich prenikajú do Európy a tá, toto naše uznesenie je iba začiatkom procesu, ktorý bude viesť k novej obnovenej stratégie vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Komisia sa k tomu vyjadri budúci rok v tejto tematike a LIBE, výbor pre občianské slobody, to pokladá za mimoriadne dôležité čo sa bude v tejto oblasti diať. Súhlasíme s týmto uznesením, s týmto nariadením, prepačte, ospravedlní sa tlmočník. Myslím si, že aktivity medzinárodných kriminálnych gangov treba zastaviť, treba zastaviť teroristické útoky. Je na internete, treba lepšie zabezpečiť hranice a lepšie odpovedať na prírodné katastrofy. To je iste veľmi široký rámec pre túto stratégiu, ale veríme, že my môžeme našimi poznatkami prispieť k formovaniu takejto stratégie. Naše uznesenie obsahuje usmernenia, ako implementovať túto stratégiu. Z parlamentnej strany chápeme, že musíme všetky tieto nástroje, ktoré máme, využiť lepšie, než začneme vytvárať nový nástroj. A to hovoríme aj v našej rezolúcii. Kriticky vyhodnocujeme doteraz existujúce nástroje na unijnej úrovni, na národnej úrovni a učíme sa lekcie, ktoré nám uštedrili predchádzajúce aktivity, predchádzajúce nástroje, predchádzajúce stratégie. Myslím si, že operačná spolupráca medzi členskými štátmi, operatívna spolupráca e, členských štátov môže vyzerať aj tak, že sa e, lepšie využijú existujúce nástroje, napríklad vytvoria sa spoločné vyšetrovacie týmy a poslanci a poslankyne výboru Líbe o tomto diskutovali. Musíme vytvoriť rovnováhu, o ktorej som hovorila na začiatku svojho expoze a medzi slobodou, bezpečnosťou a spravodlivosťou treba vytvoriť e, rovnováhu. Takisto hovoríme o uchovávaní údajov, Nechcem k tomu hovoriť priveľa detajlov. Chcem len povedať, že vo svetle nedávneho vývoja všetci iste vidíme, že bezpečnosť ide ruka v ruke so základnými právami. Máme tu odborníkov v parlamente, ktorí sú skutočnými expertmi na kriminalitu na internete a myslíme si, že tu máme také tematiky, ako je zoznam cestujúcich eh, v leteckej preprave. Toto všetko iba zvyšuje našu erudíciu v spomínaných oblastiach. Ďalej tu máme vyhlásenie k novej strategii na rok 2015. Výbor LIBE bude reagovať adresnejšími a vecnejšími rozpravami zacielenými na túto oblasť. Myslím si, že všetci, čo pracujú v týchto troch európskych inštitúciách, musia stať bok, po boku, keď budeme vyhodnocovať stratégiu pre vnútornú bezpečnosť. Poslankyne a poslanci Výboru pre občianske slobody sú pripravení aplikovať túto stratégiu, máme skúsenosti a e, budeme šíriť e, naše myšlienky a námety. Myslím si, že to bude skutočne dynamická výmena názorov a teším sa na to. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán Moraes. A teraz mene rady dostáva slovo e, pán e, Delaverova. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení poslanci. Rada prepisuje veľký význam novej stratégie vnútornej bezpečnosti. Je to jedna z priorít e, nášho predsedníctva a veľmi ma teší, že mám teraz priestor priblížiť vám mm, naše hlavné priority e, tejto obnovenej vnútornej stratégie e, bezpečnosti. Chceme, aby sa nadviazalo na stratégie, ktoré fungovali v minulosti a opäť chceme preskúmať celú myšlienku stratégie vnútornej bezpečnosti. Rada ministrov od júla venuje pozornosť tejto otázke, vypracovala už konkrétne usmernenia a na jar sa očakáva nový systém vnútornej bezpečnosti. Máme tu na mysli všeobecné štruktúry, ale aj niektoré e, zásadné e, princípy v tejto stratégii, aby bola e, schopná reagovať na niektoré e, konkrétne otázky. Poprvé, nová stratégia musí pokrývať hlavné rizika a hrozby, ktoré existujú a ktoré zrejme budú očakáv- e, pokračovať aj v budúcich rokoch, najmä čo sa týka organizovaného zločinu vo všetkých formách, terorizmus, radikalizácia, teroristická činnosť a tiež financovanie teroristických činností. Mm, taktiež zahraniční bojovníci a aj otázka toho, čo sa s nimi stane potom, čo sa vrátia do svojej krajiny povodu, Toto predstavuje veľmi významnú hrozbu eh, bezpečnosti Európskej únie a rada mm, preskúmala tiež mnohé iné hrozby e, súvisiace s pošačovými technológiami, novými technológiami a taktiež, e, ktoré súvisia s katastrofami, či už e, takými, ktoré sú spôsobené ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami. Teda je to naozaj rozsiahla a koherentná e, stratégia, ktorá pokrýva všetky tieto rozličné formy rizik, ktoré existujú aj na regionálnej úrovni, aj na medziregionálnej a medzinárodnej úrovni musíme mm, zaujať konzistentný prístup, ktorý by mal byť e, dostatočne rozsiahly. Táto konzistentnosť by mala pokryť celú túto otázku, e, celú škálu rôznych rizík, či už nadnárodnú formu terorizmu. Tu naozaj e, je potrebný bez pochyby tento koherentný eh, prístup, eh, čo sa týka spravodlivosti, koordinácia rôznych vyšetrovacích činností a taktiež eh, prístupu k trestnej činnosti na, národná, na nadnárodnej úrovni. Je to tak veľmi dôležité, najmä v snahe odstaviť financovanie medzinárodných zločineckých sietí, mm, ďalej programy súdnej pomoci budú musieť fungovať lepšie, tak aby sa zjednodušil vývoj našich kapacít a aby sme dokázali ich efektívnejšie riadiť. A ďalej využívanie nových technológií sa musí naozaj eh, objavovať eh, o mnoho viac v popredí, aby sme dokázali pristupovať týmto novým formám hrozieb eh, konzistentne. Obnova systému vnútornej bezpečnosti zohľadňuje aj externé prvky a tiež to, ako sa prejavujú v štruktúre vnútornej bezpečnosti. Ďalšia téma sú základné práva a ich ochrana. Musíme mať teda taký systém vnútornej bezpečnosti, ktorý bude fungovať, e, aby sme chránili našich občanov na jednej strane, ale taktiež, aby sme podporovali a chránili základné práva. E, ďalej sociálna inklúzia, taktiež kohezia, toto sú tiež významné prvky obnovenej stratégie vnútornej bezpečnosti. Berúc do úvahy rôzne nástroje, ktoré sú k dispozícii, a ich využívanie efektívnym spôsobom nám môže e, výrazne pomôcť. Budeme pracovávať každoročne správu o fungovaní a tam sa bude potrebne popisovať táto stratégia. Je to súčasťou e, rozsiahlejšieho mechanizmu hodnotenia, aby sme e, posilnili celkovú vnútornú bezpečnosť v EÚ. Taktiež kalendár, ktorý bude stanovať časový rámec bude k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám. Tieto otázky sa budú prejednávať v priebehu prvého semestra roku 2015. Ste, že veľa bude závisieť od internej komunikácie s komisiou a dúfame, že do jary sa nám podarí vypracovať e, úvodný súbor cieľov a že sa podarí ho splniť. Ako viete, predsedníctvo spolu s komisiou zorganizovalo konferenciu na vysokej úrovni o stratégii vnútornej bezpečnosti v roku 2014. Viacero poslancov sa zúčastnilo tejto konferencie. A pán Moraes bol jedným z významných rečníkov tejto konferencie. Bola ehm, tá veľmi významná udalosť v popise novej budúcej e, stratégie vnútornej bezpečnosti e, ďalej e, sa chystá správa v tejto súvislosti a dúfame, že nový text nám pomôže efektívnejšie spolupracovať s výborom LIBE. A ešte vás chcem ubezpečiť, že práca, ktorú doposiaľ vykonal výbor LIBE, je v tomto procese veľmi užitočná. S veľkým záujmom si vypočujeme rozpravu a vyjadrenia kolegov z výboru LIBE, aby sme dokázali vypracovať eh, čo najúplnejší plán obnovy stratégie vnútornej bezpečnosti. Musíme vo väčšej miere využívať eh, doteraz schválené nástroje. Predtým, ako zavedieme nové úpravy, je potrebný čo najsúhrnejší prístup, aby sme dokázali fungovať čo najefektívnejšie. A taktiež eh, na súdne aspekty sa nesmie zabúdať na to, aby táto stratégia naozaj mohla fungovať v demokratickom rámci. E, ďakujeme pekne, pán minister. A teraz by som požiadal komisára Avramopulosa, aby vystúpil v mene komisie. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážny pán predseda rady, dámy a páni, táto otázka na ústne zodpovedanie sa to prejednáva v tieni hrozného zločinu, ku ktorom došlo dnes, dnes ráno. Chceme vysloviť e, svoj smútok a odpor súvisiaci s, so stratou nevinných životov, ktorým došlo dnes, e, dnes v Pakistane. V civilizovanom svete e, takéto brutálne útoky, ako ten dnešný v pakistanskej škole, sú urážkou ľudskosti, sú zločinom proti ľudskosti a poči všetkému, e, čo ľudia považujú za sveté, je táto hrozná udalosť e, a bezcitná, bezcitné vraždy nevinných detí popisujú a vystihujú hrozby terorizmu. Terorizmus je globálnou hrozbou v Európskej únii e, sa snažíme bojovať proti terorizmu a veľmi úzko spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme dokázali chrániť právo na život všetkých ľudí a národov bez hľadu na rasovú príslušnosť, náboženstvo alebo etnický pôvod. Vážení poslanci, chcem sa vám poďakovať za to, že vám dnes môžem predniesť naše stanovisko k obnovenej stratégii vnútornej bezpečnosti. E, táto obnovená stratégia vnútornej bezpečnosti a nová európska agenda v oblasti bezpečnosti by mala byť spoločnou agendou, keď bezpečnosť našich občanov, ich práva, naše demokratické hodnoty, no taktiež eh, dobrý vývoj našej spoločnosti, našich obyvateľov sú ohrozené. Musíme spolupracovať eh, všetci. S týmto cieľom musíme nájsť eh, spoločného menovateľa v týchto hlavných hrozbách, eh, zásadách a prioritách pri tomto procese obnovy vnútornej stratégie bezpečnosti. Komisia považuje za kľúčové, aby všetky inštitúcie pracovali spoločne eh, v tomto vypracúvaní a naplňaní budúcej eh, agendy v oblasti bezpečnosti a taktiež, aby sme tento proces urobili čo najhladším. V procese obnovy stratégie vnútornej bezpečnosti komisia chce vychádzať e, neskôr z prípravnej činnosti, ku ktorej došlo už v priebehu tohto roka. Ďalej po druhé chce vychádzať e, zo záverov Rady pre vnútornú spravodlivosť, e, ktoré boli prijaté 5. decembra. A ďalej po tretie chce vychádzať aj z uznesenia, ktoré parlament chce zajtra schváliť. toto bude určovať smerovanie našej činnosti v najbližších mesiacoch a rokoch. Navrhujem, aby po zverejnení oznámenia komisie Európsky parlament aj rada začali viesť dialog o tom, ako bude fungovať v budúcnosti eh, bezpečnosť EÚ tak, aby eh, dokázala eh, reagovať rýchlo, aby produkovala reálne riešenia. Vaše uznesenie ponúka veľmi široký prístup založený v základných eh, princípoch. Namiesto toho, aby sa tam uvádzali konkrétne legislatívne a politické eh, kroky, hm, toto je v súlade s cieľom komisie poskytnúť takú agendu, ktorá bude vychádzať zo stratégie a ktorá bude nadvezovať na už naplánované kroky. Uznesenie taktiež poukazuje na význam hľadania rovnováhy medzi kontinuitou a zmenou. Musíme posilňovať to, čo funguje a prispôsobiť eh, veci tam, kde si to dianie vyžaduje alebo kde je potrebná revízia krokov z minulosti a taktiež konsolidovanie eh, doteraz eh, dosiahnutých výsledkov a taktiež prehlbená a spolupráca e, budú prioritami našej ďalšej činnosti. E, okrem toho monitorovanie a vyhodnocovanie efektívnosti e, bude v tomto procese taktiež kľúčové. 1. decembra 2013 bol deň, kedy politika bezpečnosti a stratégia bezpečnosti dostala e, rovnakú váhu ako ostatné politické oblasti vďaka rozhodnutiu súdneho dvora a taktiež vďaka posilneniu právomoci Európskej komisie. Mm, toto bude mm, posilňovať proces vyhodnocovania, taktiež to zvýši e, pozit bezpečnosti a istoty našich občanov. E, veľmi pozorné sledovanie uplatňovania v praxi nové stratégie, taktiež čo sa týka procedurálnych práv a práv obetí, ako aj e, posilňovanie spolupráce v súdnych otázkach, e, posilnia e, súdnu dimenziu tejto vnútornej stratégie bezpečnosti. Na to a poukazujete aj vy vo svojom uznesení. Komisia má v pláne naďalej predkladať Európskemu parlamentu a rade pravidelne správy o krokoch ktoré sú prijaté v rámci Európskej agendy bezpečnosti. Týmto vám chceme pomáhať v implementácii tejto stratégie a taktiež chceme tým posilňovať demokratický dohľad. Pokiaľ ide o obsah Európskej agendy bezpečnosti, komisia v tejto chvíli nedokáže podrobnejšie približiť obsah budúceho oznámenia, avšak nepochybne musíme pokračovať v boji proti medzinárodnému zločinu. Musíme predchádzať terorizmu, musíme e, riešiť radikalizáciu a nábor nových e, bojovníkov, taktiež bojovať proti počítačovej kriminalite, musíme brániť naše deti prejde zneužívaním a taktiež zvyšovať odolnosť Európy voči krízam a katastrofám. Toto nie sú žiadne novinky. Novinky spočívajú v tom, že kroky, ktoré sú momentálne pokryté, sa musia prispôsobiť novým hrozbám a novým výzvam. Kroky by mali vychádzať z informácií, e, ktoré postupne získavame o tom, ako čo najúčinnejšie bojovať proti novým e, výzvam, ktoré sa čoraz viac e, rozvíjajú analýzy Europolu a iných inštitúcií a orgánov Európskej únie v spolupráci s členskými štátmi by mali zvýšiť operatívnosť tohto prístupu. Toto si bude vyžadovať veľmi úzkú operatívnu spoluprácu a taktiež výmenu informácií medzi orgánmi eh, spravodlivosti a ďalšími eh, orgánmi v tejto eh, oblasti. Musíme už spolupracovať v oblasti prevencie a ochrany. A prístup k informáciám, výmena informácií, ďalej inovácia, výskum zabezpečujú jasnejšie prepojenie s externou dimenziou a spoluprácou. Pokiaľ ide o integráciu základných práv, všetci by sa, mali by sme si riediť základnými princípmi bezpečnosti v európskej agende. Komisia bude osobitne pozorne venovať pozornosť všetkým týmto opatreniam a bude posudzovať ich, e, bude zodpovednosť vo vzťahu k základným právam, tak ako sú zakotvené v charte základných práv Európskej únie. Rešpektovanie charty si vyžaduje opatrenia, ktoré e, proporčne zohľadňujú ľudské práva v kontexte tohoto vyváženia, bojujúc proti hrozbám verejnej bezpečnosti e, s objektívnymi cieľmi. Viera a, dôvera v inštitúcie, to je dôležité. Bezpečnostná politika, slúženie občanom, aby tu bola legitimnosť a podpora. Občania musia byť lepšie informovaní o implementácii vnútorných politík. A to nie je len rozhodujúce pre to, aby nástroje boli účinné, ale tiež na to, aby sa posilnila vieryhodnosť inštitúcií voči občanom a aby sme e, obetiam demonstrovali skutočnosť, že, že sa koná. To tiež znamená konať nad rámec hraníc EÚ e s partnermi z tretich krajín, s cieľom integrovať e, e, externé a interné bezpečnostné opatrenia. Sú príklady pre bezpečnostnú stratégiu, ale musíme urobiť oveľa viac. Tie opatrenia musíme ďalej sledovať a uvádzať v prax napríklad posilňovaním operačných linkov medzi internými a externými bezpečnostnými aspektami Plne podporujem dôraz, ktorý kladiete na integrovaný, komplexný a holistický prístup. Rôzne politiky tiež prekračujú hranicu e, integrácie verejného sektoru smerom k dôležitým obavám, aby sme finančné e, obavy a obmedzenia prispôsobili dôležitým e, smerovaniam v ľudskoprávnej oblasti inovácie takisto. Európska únia naďalej musí mobilizovať nástroje, ktoré sú rozhodujúce pre bezpečnostnú pripravenosť a odolnosť, osobitne tiež potom komunikačné a informačné technológie a tiež technológie v oblasti e, vyšetrovania, rešpektujúc základné práva. Výskum a E, program Horizon 2020 a ďalšia spolupráca medzi jednotlivými zložkami e, e, vyšetrujúcimi. V neposlednej miere zvýšenie legitimnosti, ktoré súvisí s plným asociovaním Európskeho parlamentu a zapojením národných parlamentov. Okrem formálnych správ, o implementácii stratégií. Komisia je tiež odhodlaná zapájať sa do neustáleho dialogu s parlamentom a e, diskutovať o relevantných otázkach s národnými parlamentami. Teším sa na spoluprácu s vami a s radou v tejto novej európskej bezpečnostnej agende. Ďakujem. Mulțumesc. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz poprosím pani Holmajer, aby prehovorila na minútu a pol. Komisár. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, medzinárodná bezpečnosť a naša vlastná stratégia a reakcia na otázky našej bezpečnosti Nuž e, za posledné dva roky e, sa tieto témy e, mimoriadne skomplikovali v, v, za posledný mandát sme mali aj výbor, ktorý sa volal Krym, ktorý sa zaoberal medzinárodnou organizovanou zločinnosťou a celosvetovým presieťovaním týchto aktivít. S hrôzou konštatujeme, že čo sa v tejto oblasti nadalej deje, sme konfrontovaní s čoraz väčšou mierou medzinárodného extrémizmu a terorizmu, tak ako sme boli videli dnes v Pakistane. E, Medzi časom Eh, tu máme kybernetickú kriminalitu, zločinnosť v tejto oblasti, medzinárodné siete, každodenné výzvy, ktoré presahujú eh, malú dimenziu akýsich eh, len bankových prepadov. Medzi časom tu máme presieťované medzinárodné zločiny. Ako povedal spravodajca, budeme musieť využiť naše nástroje lepšie, pretože keď teraz v dnešnej dobe mesiace trvá pomoc e, obetiam, tak tieto e, zločinecké gangy konajú ešte lepšie. Treba sa lepšie koordinovať a musíme zodpovedať e, nemnohé, nemálo otázok, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a zosúladenie tejto oblasti s ďalšími aspektami. Tu bude treba zodpovedať mnohé otázky. Mulțumesc. <clears throat> Domnul López Aguilar pentru două minute. López Aguilar Ďakujem pekne. Pán predseda, pani komisár, pán komisár, som veľmi rád, že máme na pretrase túto tematiku o vnútornej bezpečnosti. Myslím si, že je to naozaj cieľ, ktorý nás je hodný. Európska únia čelí mnohým výzvam, takým, ktoré za ostatné roky, taký, také, ktorým nečelila. Sú tu nové znepokojujúce ohrozenia. Ohrozenia na internete, v dnešnom svete. Je tu boj proti terorizmu, ktorý je globálny. Sú to cezhraničné kriminálne gengy, ktoré nelútostne operujú a táto spleť ohrození v súvislosti s vnútornou bezpečnosťou sa kombinuje s prírodnými katastrofami. Tu práve Únia preukazuje, akú má pridanú hodnotu, pretože môže strategicky zareagovať na tieto ohrozenia. Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ na roky 2014 alebo 15 až 2019 je veľmi dôležitá. Treba uznať, že sa bezpečnostná situácia v Európe radikálne zmenila a že treba radikalizovať zdroje, že treba vytvoriť spoločné vyšetrovacie týmy, zvýšiť, posunúť na vyššiu úrovňu, úroveň spoluprácu v justícii. Všetky potrebné informácie musíme zdieľať. Je nevyhnutné, aby sa toto všetko vytvorilo tak, aby sme zachovali základné hodnoty Európskej únie. Lisabonskú zmluvu, Európsku chartu ľudských práv. Musíme sa pridržať našich zásadných e, hodnôt a priorit napríklad e, smernica o osobných údajoch a ich ochrane je takým textom, na ktorým treba ešte pracovať, pretože kultúra ľudských práv je prítomná v základoch únie. Ďakujeme, pán von Storch. Pani Storch, na jednu minútu. Vnútorná bezpečnosť je dnes na programe a ten návrh uznesenia, o ktorom máme e, hlasovať, už tak konštatuje jednu vec veľmi správne. Bezpečnostná situácia v Európe sa gramaticky v posledných rokoch zmenila. V Nemecku celkom aktuálne je to témou číslo jedna. Ľudia sa už necítia bezpečne a ľudia majú pocit, že e, ich politika nechala, e, e, tak povediac, bez pomoci. Každý deň je to horšie. Politika musí brať tieto starosti vážne a nesmie defamovať občanov, ktorí idú na ulice, treba konať a politika nemôže sa nadalej len pozerať a čakať, že problémy sa nejak samé od seba vyriešia. Máme dostatočnú odvahu hovoriť o obavách. Berieme na vedomie realitu, iba takto totiž problémy budeme vedieť vyriešiť. Ďakujem. Mulțumesc. Doamna Mlinar pentru... Ďakujeme. Teraz pán Mlinár na, pani Mlinár na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. V Libe sme dosiahli kompromis medzi niekoľkými politickými skupinami a ja očakávam, že komisia vezme naše priority do úvahy, keď sa bude rokovať o novej vnútornej stratégii vnútornej bezpečnosti EÚ. Predchádzajúca stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ pred eh, tým, než vstúpila do Platnosť Lisabonská zmluva a Charta ľudských práv je súčasťou práva únie, e, musela byť zmodernizovaná a posunutá na súčasnú úroveň, aby zakorporovala prvky z týchto dvoch dokumentov. Teraz treba preskúmať, čo ešte treba vyplniť, aké medzery treba vyplniť a tu musí mať slovo komisia. Treba dosiahnuť dohodu o smernici o ochrane údajov, aby sme mali právny rámec na zdieľanie údajov na účely e, orgánov činných trestnou konaní. Parlament by mal byť na čele monitorovacieho procesu, je tu demokratický dohľad nad vecami. Dúfam, že tento text, aj keď je kompromisom, všetci podporíme. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Spinelli na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem vám za slovo. A ďakujem vám veľmi pekne, pán komisár, za to, čo ste povedali, ale mm, vaša stratégia ma nepresvedčuje. Nepresvedčila ma z viacerých uhlov pohľadu. Vidíme tu, že opatrenia proti terorizmu, ktoré boli prijaté v Spojených štátoch, e, práca Europolu a neveľmi dobrá spolupráca, ktorá existuje, sa týmto všetkým nedarí sa postaviť hrozba. Rada, národné parlamenty, Európsky parlament, všetci Skôr sa sústreďujeme na represívne opatrenia a toto nie je reakcia, ktorou treba riešiť otázku vnútornej bezpečnosti únie. Konkrétne 12. odsek uznesenia spomína práve túto vec. A mnohé rôzne návrhy, ktoré sme si tu vypočuli, boli úplne nepriateľné a dokonca už sa ukázalo, že ani nefungujú, ak sa v minulosti použili. E, mimoriadne vydania a celý ten tieňový svet, ktorý sa tu zrazu objavil, o tomto všetkom musíme veľmi závažne viesť rozpravu v rámci nášho parlamentu. Ďakujeme pani Keller na jednu minútu. Zelení podporujú myšlienku, že Európania podporujú, e, musia mať stratégiu vnútornej bezpečnosti, pretože sa iste začíname cítiť nie celkom bezpečne v Európe, či sú to moslimovia, či sú to rôzne iné menšiny v Nemecku. E, to musia pripustiť aj tí, čo sú napravo politicky. Organizovaný zločin je naozaj závažným ohrozením, ktoré vidíme a pozorujeme, takže niektoré aspekty boja proti takýmto ohrozeniam sú takisto prenané, pretože e, všetci nemôžeme byť podozriví a so všetkými nemožno zapchadiať ako s podozrivými. Takto sa nedá zachovať sloboda jej obmedzovaním. E, nemôžeme zatvoriť hranice len preto, aby sme sa vyhli externým ohrozeniam. Myslím si, že Európska únia musí byť otvorená, musí byť prívetivá a vítať ľudí zvonka, ale zároveň treba vytvoriť miesto bezpečnosti a slobody pre ľudí vnútri únii. Takúto stratégiu vnútornej bezpečnosti by sme mali prijať. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Borgecio na minútu a 30 sekúnd. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Veľké ohrozenia, ktoré tu fungujú, e, sú iste dôležité, ale pozrime sa na Pakistan. Aké ohrozenia sú tam? Táto stratégia je slabá, neistá, nepresná a ohrozenia sú konkrétne a veľké. Nedávno sme sa dopočuli o prípadoch osamelých kriminálnikov, ktorí sa zrazu rozhodnú niečo spáchať. V Pakistane sme i videli, do akých rozmerov takéto niečo môže dorásť, ak sa to spojí s terorizmom a bojom rozličných bojovníkov za svoje ciele, ako lepšie špecifikovať vnútornú stratégiu, ako ju skonkretizovať, ako nájsť týchto vyšinutých jednotlivcov, ktorým by sme nemali dobrý vrátiť sa do Európy, mal by byť nejaký systém filtrovania. Malo by to byť vyhlásené za nelegálne tie aktivity, ktorých sa tam zúčastňujú. E, pri operácii Mare Nostrum sme videli, koľko ľudí sa snaží nelegálne dostať do Európy. Musíme zabrániť tomu, aby sa ľudia plavili cez stredozemné more v snahe dostať sa do Európy. V tejto stratégii vnútornej bezpečnosti EÚ sa nedočítame nič o týchto konkrétnych problémoch, ktorým Európa čeli. A napríklad aj o tomto probléme v Stredomori. Ale všetky, všetci títo nelegálne sa snažiaci dostať do Európy Operácia Mare Nostrum identifikovala v tom zmysle, že vieme, koľko ich teraz je, čo sa snažia dostať do Európy, ale nevieme konkrétne ich mena a ich e, identitu. Pán Borgesio, dostali ste modrú kartu od pána Zdechovského. Príjmate. Pán Zdechovský, môžete položiť otázku. Máte na to 30 sekúnd. Pán kolega, mohli by ste Poďte prosím vysvetliť, ako zabránite týmto osamelým vlkom, osamelým bojovníkom, aby páchali teroristické činy? Mohli by ste nám vysvetliť, aká stratégia by týchto osamelých e, vlčích bojovníkov odradila od toho, aby, sa, aby nespáchali teroristický čin, ktorý majú v hlave? Ďakujem. Je to veľmi jasné. Je jasné, že niečo treba urobiť, niečo také, čo sa doteraz neurobilo. Musíme predsa zatvoriť body vstupu, kade vchádzajú do Európy islamskí teroristi. Musíme zabrániť prítoku jednotlivcov, ktorí majú, zo sebou prinášajú iba nenávisť a nič viac. Samozrejme, že niečo treba urobiť celoeurópsky. Samozrejme, že treba s harmonizovaním úsilím vyriešiť tento problém. Prípravy, prípravy, prípravy. Politické prípravy, just, justícia musí byť pripravená. To sú mm, príklady metód, ktoré je možné použiť, aby sme bojovali proti teroristickým osamelým bojovníkom. Harmonizované úsilia, ktoré samozrejme e, zahrňajú súčinnosť aj spoluprácu. Ďakujeme. A posledná modrá karta. Pani Spinelli, príjmate? Ďakujem. Pani Spinelli, nech sa páči, máte 30 sekúnd na položenie otázky. Ja by som sa chcela spýtať pána Borgecia, či si pamätá, o čom operácia Mare Nostrum v skutočnosti je. Mare Nostrum predsa nebola na to, aby umožnila jednotlivcom vstúpiť do Európy. Mare Nostrum bola na to, aby zachránila tých jednotlivcov, ktorých životy boli na širom mori ohrozené. To bola operácia Mare Nostrum a nič viac a nič menej. Pán Borgecio, nech sa páči. Áno, to bolo tak, presne čo ste povedali, platí, slúžila tomuto účelu, ale bohužiaľ tieto vznešené ciele, ktoré si Marenostrum dalo, sa popri tom zistilo, že existuje systém, ktorý umožňuje jednotlivcom vstupovať do EÚ. Samozrejme, že medzi nimi boli ľudia, ktorí si zaslúžia našu ochranu, azyl, ale boli tam aj mnohí iní a bolo ich veľa, ktorí nepatrili do tejto kategórie, ktorí si nezaslúžia túto ochranu a ktorí tak či tak do Európy sa dostali. Myslím si, že realitu treba vnímať a realita je takáto. Pán Weidenholzer na minútu a 30 sekúnd. Pani Bocenberg, e, ďakujem. Dámy a páni kolegovia, Lisabonská zmluva nás núti postaviť sa z voči situácii a síci, a síce nadnárodný a medzinárodný zločin, v ktorom dochádza obchodovaniu s ľudskými bytostiami, s orgánmi, s drogami, s peniazmi a taktiež Pokračuje tento zoznam rôznych zločinov a naďalej máme taktiež nové formy terorizmu, ktoré vychádzajú z náboženského presvedčenia a aj tu Európsky súdny dvor už zastavil isté kroky, ktoré boli prijaté v súvislosti s presunom údajov a žiaľ priviedlo to situáciu ešte na horšiu úroveň. Musíme zohľadniť rozličné stanoviska, ktoré e, tu zazneli. A musíme taktiež zosúľadiť e, odlišnosti v národnej legislatíve, musíme prekonať e, tie odlišnosti, ktoré sú v našich národných systémoch a musíme sa snažiť spoločne pracovať v prospech spravodlivosti. Iba tak sa nám podarí zabrániť rozvoju tejto trestnej činnosti a okrem toho musí prebiehať aj spolupráca a zosilnené úsilie v oblasti policajných zložiek a prokuratúry. Ďakujeme pekne, pán Weidenholzer. Ďakujem, pán predseda. E, Všetci ľudia majú základné právo cítiť sa isto a bezpečne a viesť život bez strachu. No preto dnešná rozpráva má veľký význam. Bezpečnosť e, sa nedá získať tým, že sa bude obmedzovať sloboda. Sloboda a bezpečnosť e, si navzájom neprotirečia, sú navzájom podmienené a organizovaný a cezhraničný e, zločin a terorizmu terorizmus si vyžaduje celú európsku stratégiu. E, celá Európa potrebuje spoločnú politiku e, vo forme posilnenej spolupráce policajných zložiek, zložiek spravodlivosti a taktiež prehlbenú solidaritu v minulosti a v predchádzajúcich mandátoch došlo k nedostatkom a taktiež aby sme dosiahli dostatočnú mieru bezpečnosti, potrebujeme také rámcové podmienky, ktoré budú dostatočné, taktiež dôveru v právny štát, eh, ktorá vznikne iba aké inštitúcie a presvedovania práva budú fungovať. A to si vyžaduje aj dostatočnú úroveň sociálnych eh, istôt, pretože práve tam, eh, kde sa ostraňujú sociálne istoty, čelia ľudia neistote a musia počítať so zvyšujúcou sa kriminalitou. Práve v čase hospodárskej krízy je potrebné a politiku bezpečnosti a poňate v týchto dimenziách myslieť si, že len zosilnením eh, kontroly a väčšími represiami sa eh, zvýši miera bezpečnosti, to je nesprávne vnímanie a nič to nerieši. Ďakujeme pekne. Teraz pani Majer na minútu. Hm, ďakujem, pán predseda v Sydney e, došlo k rukojevnickej dráme moslimského útočníka. Vraciame sa chrbtom k problému, ktorý predstavuje islam a e, nejde o otázku toho, e, či by sa to mohlo stať, ale kedy sa to stane. To sa mohlo kľudne stať v Amsterdame alebo v Londýne. E, džihadisti, zahraniční bojovníci, ktorí sa vracajú späť, e, predstavujú hrozbu našej bezpečnosti a my sme ľahostajní, my sa obraciame chrbtom. Myslím, že toto uznesenie je fraškou. Mám tri konkrétne otázky na komisiu. Poprvé, koľko džihadistov odišlo z EÚ bojovať za islamský štát? Koľko džihadistov sa vrátilo do EÚ a kedy? Chcete uznať, že islám je najväčšou hrozbou našej bezpečnosti. Na záver, pán predseda, bezpečnosť je v pravomoci členských štátov, ale ak mm, elity e, nevyberú hlavu z piesku, Európa nebude bezpečná. Musíme odobrať pasy týmto džihadistom, aby sa už nikdy nemohli vrátiť na územie EÚ. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani Mecola. Ďakujem. Viete, ako predtým európsky občania sú znepokojení porušenie vnútornej bezpečnosti nedávnej udalosti v Pakistane e, sú naozaj hrozivé. Nedá sa to slovami ani popísať. E, keď počúvame o e, zabite nevinných detí v škole, teda bez zbytočného šírenia strachu by sme mali diskutovať o tom, ako zaviesť čo naj dynamickejší systém vnútornej bezpečnosti, tak aby bola dostatočná koherentnosť medzi vnútornou a externou dimenziou. E, táto stratégia musí zahrňať aj obchodovanie s ľudskými bytostiami viac ako 150 miliónov eur. E, to sú nezákonné zisky, ktorými sa obohacujú títo zločinci obchodujúci s ľuďmi. A taktiež sa musíme postaviť e, z oči v oči o problému extrémizmu, čo sa týka zahraničných bojovníkov, európskych občanov, ktorí bojujú za teroristická organizácia potom sa vracajú späť do Európy. Tu musím spomenúť aj Líbiu. Malta si uvedomuje riziko spojené s chaosom v tejto krajine. Situácia je naozaj veľmi závažná. Náš e, koordinátor už upozorňoval na túto hrozbu na šírenie ISISu v Líbii. Európa nemôže e, len nečine sedieť a mlčať. V každej stratégii musí byť dostatočná rovnováha medzi bezpečnosťou a základnými slobodami, tak aby sme boli schopní čeliť hrozbám a rizikám. E, ak stratégia nebude toto zohľadňovať, bude slabá. Ďakujem. Jotova pentru un minut. Ďakujeme. Slovo pani Jotova. Ďakujem, pán predseda. Táto stratégia nám ukazuje, že je jasné, že potrebujeme, potrebujeme efektívnejšiu bezpečnostnú stratégiu, pretože máme tu veľké hrozby. Chcem sa e, dotknúť dvoch tém, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu. Poprvé, boj proti e, zločinu a korupcii. Komisia predloží už druhú svoju správu boja proti korupcii. To však nepostačuje. Potrebujeme krok ďalší, potrebujeme balíček opatrení, aby sme v členských krajinách harmonizovali e, trestné právo, pretože zločin má cezhraničný charakter. E, zneužívanie európskych fondov a ďalšie zločiny, snaha utiecť pred spravodlivosťou a tak ďalej. Potom vonkajšia bezpečnosť hraníc. Za posledné 4 roky nové hrozby sa objavili v roku 2010 ešte nikto nepredpokladal veľké vlny utečencov, o obchodovanie s ľuďmi. Pred rokmi návrh Európskej pohraničnej zložky bol len e, všeobecnou myšlienkou, ale vytvorenie je teraz povinné. E, členské krajiny nemôžu bojovať e, sami. Vieme to dobre, viete to dobre z, Grécka Takisto v Bulharsku za veľké náklady e, sú tu pohraničné zložky s Tureskom. Stojí to množstvo peňazí, musíme posilniť pohraničnú policiu. Rečník bol preručený, ďalší rečník. Už v každom prípade by malo dojsť k obnoveniu, ale navrhované opatrenia a hrozby pre Európu E, e, nepredchádza sa preventívne hrozbám. Každý rok, ako vieme, európske, juhoeurópske krajiny čelia tlaku 100 tisícov pristahovalcov. Po skúsenostiach z Grécka vás môžem uistiť, že týchto nešťastní ľudia sa instrumentalizujú medzinárodnými e, zločineckými zoskupeniami. Je tu veľká hrozba pre EÚ Našou stratégiou je bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, falošnými tovarmi, drogami a terorizmom. Netvrďte, že pre, preháňam, pretože na gréckej východnej hranici Frontex spolupracuje s gréckými e, orgánmi, bezpečnostnými zložkami. Ľudia, títo ľudia nie sú nejakí turisti, ktorí by smerovali do Európy. Keď chceme integrovanú stratégiu, tak musíme e, postupovať proti týmto, tomuto nebezpečenstvu k prichádzajúcemu z ilegálneho pristahovalectva. Teraz má na uh, a 30 ďalší rečník. Nová stratégia je e, nevyhnutná, ak chceme reagovať na zmeniace sa zmeny. Jeden z najdôležitejších ich hrozieb je e, zlo, e, cezhraničný zločin, zločin, kybernetická zločinnosť. Musíme zlepšiť naše e, technológie, musíme podporovať nové formy spolupráce. Napríklad je tu smernica bezpečnosti sietí. Tiež musíme zvýšiť finančnú a organizačnú kapacitu európskych agentúr Netreba len reagovať a reagovať e, na, teda na to, čo sa stalo. Zločinci môžu použiť nové technológie na svoje vlastné účely. E, môžu e, mať virtuálny úžitok z mnohých služieb. Ťažký zločin sa ťažko zistuje a straty pre ekonomiku sú vo výške takmer 250 miliard eur ročne. Ich e, formy zločinnosti sa neustále menia, preto treba reagovať Riešenia posilnenia bezpečnosti by sa mohli e, zaviesť, ako náhle sa vyvíjajú nové služby a tovary. To si vyžaduje úzkú spoluprácu medzi orgánmi e, činnými v trestnom konaní, vedou a, a akademikmi. Ochrana údajov a normy v tejto oblasti, sloboda internetu je dôležitá. Treba nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou na strane jednej a základnými právami e, na strane druhej hoci v predošlej stratégie sme sa zameriavali na kohéziu a kohistentnosť našeho prístupu pri zabezpečovaní vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, treba spolupracovať s našimi partnermi, je to potrebné, ak chceme zabezpečiť e, dobrú bezpečnosť. Ďalší rečník. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, zastupcovia rady, kolegyne, kolegovia, Uznesenie, o ktorom budeme zajtra hlasovať, rok potom, čo sme zažili tragédiu z Lampeduzy, e, mal, by mal mať celostný prístup, mal by byť usmernením pre prácu komisie, tak ako to vníma parlament a náš výbor. Komisiu by som chcel motivovať, aby išla ďalej. Poprvé si myslím, že by sme sa mali prihlásiť k efektívnemu forsírovaniu legálneho pristahovalca, pristahovalectva pre odborníkov do Európy. Tu by mali byť e, checkpointy EÚ v tretich krajinách. Ďalej by tu malo byť e, nariadenie o minimálnych kontingentoch či kvótach pre všetky členské krajiny EÚ pri e, príjmaní migrantov. To by malo byť ďalej aj sankcionované. Ďalej by tu mal byť posilnený boj s pri, ilegálnym pristahovalectvom. Oveľa viac prostriedkov by mal dostávať Europol a Frontex a pritom je preto potešiteľné, že zajtra e, tu bude zvýšenie o 23 miliónov eur pre Frontex, o ktorom budeme hlasovať. Táto nová stratégia má tiež napojenie k našej téme. Keď sa tieto základné predpoklady zo strany členských krajinov zafixujú a dohodnú, tak si vieme predstaviť, budeme môcť predstaviť, že sa stane Dublin prebytočným. Toto odporúčanie kladiem na srdce komisii. Teraz má slovo e, pán Zdechovský. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval za túto iniciatívu, pretože ju vnímam ako veľmi dôležitú. Zabezpečenie bezpečnosti a slobody európskych občanov pre, pre mňa je jeden z najzásadnejších úloh Európskej únie Nesmieme pripustiť, aby sa z novej bezpečnostnej stratégie stalo monštrum nových nástrojov a opatrení, ktoré nikto nebude monitorovať a kontrolovať. Vyzývam teda Európsku komisiu, aby zrealizovala presnú analýzu trajších e, nástrojov ISS a aby navrhla ich efektívne využitie v novej bezpečnostnej stratégii. V súčasnej dobe bezpečnostná otázka nadobúda nové rozmery a to nielen kvôli konfliktom v našej bezprostrednej blízkosti, ale tiež i kvôli nebezpečenstvu, ktoré hrozí v rámci EÚ. Rastúca radikalizácia spojená s terorizmom a násilím. Podľa najnovších štatistík bojuje viac ako 3000 Európanov v zahraničných konfliktoch. A ja sa pýtam, ako sa tam tí ľudia dostali. Túto sieť predsa musíme rozbiť, tú, tie, túto chobotnicu, tieto chápadlá, ktoré tu v Európskej únii fungujú a cez internet nadobudajú nových členov e, pre tieto aktivity v cudzích krajinách. A to je jedna zo základných priorít nielen európskych ľudovcov, ale myslím si i všetkých mudrých ľudí, ktorých sedia v tejto sále. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz sme sa dostali k spontánnej rozprave. Máme iba jednu žiadosť o slovo. Pán Čamasky, máte slovo na jednu minútu, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, zástupcovia rady, vážené poslankyne, vážení poslanci, hovorí pán Žambacký, veľmi starostlivo a pozorne som si prečítal obnovenie stratégie vnútornej bezpečnosti EU na roky 2015 až 2019. A neviem, či môže byť hodnotené úplne pozitívne. Myslím si, že by sa táto správa dala zlepšiť Mali by sme posilniť národnú spoluprácu pri pašovaní, boju proti pašovaniu ľudských bytostí, takisto pašovaní drog na účely prostitúcie, krádeži, drobných krádeží a ďalších zločinov a trestných činov. Myslím si, že musíme komplexne riešiť túto situáciu spolu s otázkou legálnej migrácie. Treba e, skutočne vzniesť obavy, keď ide o islamský fundamentalizmus a trestné činy na západnom Balkáne, ktoré spôsobujú ohrozenie všetkých občanov Európskej únie. Ďakujeme. Pán komisár Avranopoulos, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vypočul som si s veľkým záujmom rôzne stanoviska, ktoré tu odzneli a ktoré predniesli poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Myslím si, že základné pozorovanie je, že všetci sa zhodneme v základných obrysoch na tom, že bezpečnosť je dnes e, jednou z priorít nielen pre Európu, ale pre celý svet. Ale musíme podčiarknúť to, že táto konkrétna rozprava a iniciatívy, ktoré, na ktoré sme sa podujali, aby sme mali novú agendu pre bezpečnosť v Európe, prichádzajú v takom kritickom čase pre Európu a celý svet, že treba prijať nové formy, pretože vznikajú nové bezpečnostné rizika. Bezpečnosť je základným právom, predpokladá sa v demokracii Predpokladá sa, že sa budú chovať v úcte a rešpektovať všetky základné ľudské práva. Vo svete politiky sa predpokladá, že ľudské práva budú základnými právami, ktoré budú chránené a ktoré sa budú rešpektovať. Integrovaná politika bezpečnosti v minulosti však neexistovala. Bolo to preto, že inými formami ohrození sme sa zaoberali, tak ako sa to spomenulo. Teraz tu však máme hrozbu terorizmu. Terorizmu, ktorý je nevyspytateľný, nevieme, kedy udrie na budúce organizovaný zločin, paš- pašeráci ľudských bytostí, rozličné gengy, kriminálne kruhy, drogoví pašeráci. Všetko toto je prepojené a v rozličných častiach sveta bujne organizovaný zločin, ktorý je prepojený s terorizmom. Jednotlivé krajiny majú k dispozícii rozličný arzenál, aby bojovali s týmto komplexom vážnych problémov. Máme pred sebou dôležitú tematiku, dôležitú agendu a musíme chrániť to, čo Európa doteraz dosiahla, čo doteraz dosiahol slobodný svet. Chcel by som ešte raz zopakovať, že politika, ktorú by sme chceli prijať, by nemala vyslať Európu na cestu izolacionizmu. Nie, nechceme Európu, ktorá by bola opevnenou pevnosťou. Nie, chceme, aby mala priepustné hranice. Nechceme kombinovať e, alebo spojiť istým spôsobom pristahovalectvo s terorizmom, pretože toto je názor z minulosti, ktorý viedol k zlému posúdeniu situácie pri mnohých príležitostiach. Tí z vás, ktorí ste tu a prišli ste predtým z krajín, z ktorých sa vysťahovávalo, asi sa musíte pozerať na tieto veci inak. Asi máte iné kritéria, iné parametre a potrebujeme rozhodnosť a odvahu. Zároveň s tým však musíme vziať na zreteľ rozličné návrhy, ktoré tu odznejú a najdôležitejšie politiky musia zabezpečiť mier, musia nám zabezpečiť pocit bezpečia, bezpečnosť všetkých ľudí v Európe to, čo tu, o čom tu dnes rokujeme, je základným kameňom všetkých týchto spomínaných vecí. Európa by sa mala postaviť do popredia boja proti terorizmu. Ďakujeme, pán komisár. A teraz pani, pán minister Dela Vedova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Už len Uh, Vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, Rada venuje mimoriadnú pozornosť a pripisuje veľkú dôležitosť Európskemu parlamentu a rozličným námetom, ktoré zazneli v tejto rozprave. Naozaj si to berieme za svoje. Myslím si, že e, stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ je mimoriadne dôležitou témou. Všetci si myslíme, že to je integrálna súčasť obnovenej stratégie vnútornej bezpečnosti celej Európskej únie. Mali by sme lepšie, optimálnejšie využiť to, čo máme k dispozícii. A zároveň musíme prijať komplexný prístup, berúc do úvahy všetky rozličné názory, ktoré tu zazneli. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Rozpráva